meine sehr verehrten Damen und Herren. Veľa vážené dámy a páni, kolegyne, kolegovia, prosím vás, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať so spoločnou schôdzou našich oboch výborov. Ja. Gut, wir haben etwas später anfangen müssen. Museli sme trošku neskôr začať z jednoduchého mm, dôvodu, pretože sme museli počkať na uzačenia schopnosť oboch e, výborov. Doteraz e, to tak nebolo, teraz už to je a oba výbory e, tu majú najmenší možný počet pre uznačenie schopnosť svojich poslancov a preto môžeme začať teraz srdečne E, vítam aj v mene pani Gal, ktorá je členkou oboch výborov. E, e, vítam vás tu a máme tu zasnutie podľa článku 20 nášho rokovacieho poriadku, kde ide o závery oboch výborov k justičnému programu, kde majú spravodajcia z oboch výborov ľudia kles zodpovednosť. Chcem ešte sa opýtať e, spravodajcov, e, či e, chcú vystúpiť alebo nie, alebo či môžeme rovno postúpiť k hlasovaniu. Nevidím, že by sa niekto z nich hlásil o slovo, takže môžeme hneď postúpiť k hlasovaniu. Budeme elektronicky hlasovať. Chcem na začiatok urobiť skúšobné hlasovanie a pozrieť sa, či to spolahlivo funguje. A Máme tu e, skúšobné hlasovanie, stlačte ľubovoľný gambík a my zaregistrujeme, či je všetko v poriadku. Pán kolega Budvar nemá kartu. Môžete si nejakú pozhaňať rýchlo? Try to get one. It's locked. But there is an office in the house, which normally should... Yeah. Okay. Okay, but we have to start now. That's the way it is. No, musíme začať teraz. Tak to je. Was das? So we are still collecting. Ja. Es sind nur 34. Ne? So machine is still counting. Takže stroj ešte stále počíta. Mám len 26 signálov. Mm, všetci, ktorí e, zastrčili hlasovacie kartičky do prístroja, tak naozaj aj stlačili e, gombík. Áno, máme už dosť hlasov, už to funguje. Dobre, veľmi pomalé. Hlasovali všetci? Takže ešte dva hlasy chýbajú. Ešte jeden chýba stále. Dobre, jeden nestlačil gombík, nemôžeme čakať väčnosť, takže mám 38 hlasovacích kariet. 37 eh, eh, hlasovalo, 31 hm, za, 5 proti, 1 sa zdržal, takže všetko sme mohli spočítať a podľa týchto čísel to žiadna frakcia nie je nadmerne zastúpená, takže môžeme prejsť k hlasovaniu a teraz eh, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 8 spravodajcov. Budeme to Bežne to tak robíme v právnom výbore a prosím vás e, o pochopenie, že tentokrát to budeme postupovať podľa e, tejto praxe, že pri jednoduchých pozmeňujúcich návrhoch budeme hlasovať len áno alebo nie a nebudem sa pýtať na to, či sa niekto zdržal. Ak máte nejaké konkrétne e, požiadavky ohlasiť aj vaše zrežené sa hlasovanie, tak prosím vás ohlasiť to, pretože pri tom hlasovaní aj tak ide o väčšinu a takto to bude zjednodušený postup a to nám ušetrí postup postup. A ten konečné hlasovanie e, sa e, bude e, robiť aj s hlasovaním, kto sa zdržal hlasovania, pretože to ide do zápisnice. A teraz dám hlasovať o pozmeňujúci návrh 8. Kto je za, prosím, zvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nie. Tak prijatý pozmeňujúci návrh 77. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý pozmeňujúci návrh 78, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 8 e, za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 9 e, za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 79 e, za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 80 za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 81 eh, za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 10 eh, za, proti, aj ten je prijatý. Pozmeňujúci návrh 82 eh, za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zamietnutý. Prijatý väčšinou. Pozmeňujúci návrh 11. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 13 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, prijatý väčšinou. Pozmeňujúci návrh 12 vypadáva. Pozmeňujúci návrh 86 eh, za, proti, zamietnutý. Pozniemci návrh 16 za, proti, väčšinou prijatý. pozniemci návrh 13 za, proti, zamietnutý. Pozniemci návrh 7 za, proti, zamietnutý. Teraz ideme ku kompromisu 7 za, proti, prijatý. Teraz ideme k pozňujúcemu návrhu 14. Za, proti, zamietnutý. Teraz ideme ku kompromisu 8. Za, proti, prijatý. Teraz kompromis 9. Za, proti, prijatý. Teraz na ďalšej strane 93, áno. si na 93 za, proti, Zamietnutý. Pozmenujúci návrh. 20 vypadáva. Nie, musíme hlasovať. Pozmenujúci návrh 20 za. Nie, vypadáva. tri musíme hlasovať. Kto je za? 93. Nie, 120, prepačte, sme na 120, kto je za? 120, kto je za? Proti? 120 za. Aha, dobre. Takže vrátime sa k tomu, e, v mojom dokumente to nie je napísané, pozmeňujúci návrh 20, kto je za, nie 120, ale za 20, kto je za, proti, ehm, prijatý väčšinou. 94 za, proti, prijatý. 95 za, nie, vypadáva, vypadáva. Ideme k pozmeňujúcu návru 15, FAM, výbor pre ženy. To len e, týchto číslach musíme odhlasovať. Kto je za, prosím, ruku zvihnite. 15 za, proti, prijatý. Teraz k 21. Kto je za, proti, prijatý. E, kompromis 10 za, proti, prijatý. A teraz 97 za, proti, Prvý boli vo väčšine prijatý. Kompromis 11 za. Proti. Prijatý. Pozňujúci návrh 98 e, za. Proti. Posledný bol väčšinou zamietnutý. Pozňujúci návrh 24 e, za. Proti. Prijatý. Pozňujúci návrh 25 za. Proti. Prijatý. Pozňujúci návrh 16 za proti. Posledný väčšinou zamietnutý, 17 e, za, proti, prijatý. si návrh 26 za, proti, prijatý. si návrh 99 za, proti, zamietnutý. si návrh 18 za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 27 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 100. Hlasovanie po častiach na požiadavku spravodajcu. Prvá časť, kto je za, proti, prijatý. Druhá časť za, proti, zamietnutý. Teraz 19 za, proti, zamietnutý. Mm, teraz 28 za, proti, prijatý. 101 vypadáva. Teraz ideme k 102 za, proti, prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 20 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, prijatý. Kompromis 12 za, proti, prijatý. Pozmenujúci návrh 21 za, proti, prijatý, zamietnutý. 107 za, proti, prijatý. Pozmenujúci návrh 30 za, proti, prijatý. Pozmenujúci návrh 31 za, proti, prijatý. Pozmenujúci návrh 32 za, proti, Prijatý pozmeňujúci návrh 108 za. Proti. Musíme to elektronicky preveriť. Pozmeňujúci návrh 108, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Dobre. Devätnásť za, 22 proti, nikto sa nezdržal, zamietnutý. Teraz ideme k pozmeňujúcemu návrhu 9 za, proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 22 za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 109 za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 110 e, spolu s mm, ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 33 za, proti, prijatý 111 za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 34 mm, za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 35 e, za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 112, nemusíme hlasovať. Pozmeňujúci návrh 113 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 36 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, <clears throat> prijatý. Kompromis 13 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 114 a len prvá časť, druhá časť je, druhá časť je stiahnutá. Takže hlasujeme o prvej časti pozmeňujúceho návrhu, kto je za, proti, prijaté. Teraz ideme k, na 115, kto je za, proti, zamietnuté. Ešte raz, 115, ešte raz prosím vás, e, hlasujte rukou. Kto je proti, je zamietnutý. 116, kto je za, proti. Musíme to elektronicky preveriť. 116, elektronicky otváram hlasovanie. Dvadsaťdva za, 19 proti. Je to prijaté. Teraz ideme na um, 23 za, proti, zamietnutý. 117. To je len prvá časť, o ktorej budeme hlasovať za, proti. Posledná bola väčšina, je to zamietnuté. Teraz ideme na 118, aj tu len prvá časť. Kto je za? Proti. A posledná bola väčšina zamietnutá. 119, kto je za? Proti. Zamietnutá. 37 za, proti, prijatý. 38 za, proti, prijatý. 39 za, proti, prijatý. 120 za, proti, zamietnutý. 40 za, proti, prijatý. 121 za, proti, zamietnutý. 24 za, proti, prijatý. 41 za, proti, prijatý. 42 za, proti, prijatý. Teraz úvodné ustanovenia 44 za, proti, prijatý. 43 za, proti, zamietnutý. 45 za, proti, prijatý 1 za, proti, musíme elektronicky preveriť. Takže si návrh 1 elektronicky preveríme. za, 27 proti, tak to bolo jednoznačne zamietnuté. Kompromis 1, kto je za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, prijatý 47 za, proti, zamietnutý 48 za, proti, prijatý 3 za, proti, zamietnutý 50 za, proti, prijatý kompromis 2 za, proti, prijatý 49 za, proti, prijatý 53 za, proti, posledná bola väčšina zamietnutý 51 za, proti, zamietnutý 52 za, proti, prijatý 3 za, proti. Urobíme to elektronicky, to bude istejšie pozmenujúci návrh 3. ...24 za, 17 proti, prijatý. Teraz ideme k pozmeňujúcemu návrhu 44, kto je za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 61 e, za, proti, prijatý. Kompromis 3 za, proti, prijatý. A potom je tu pozmeňujúci návrh 57 e, za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 58 za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zamietnutý. Kompromis 4 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 63 e, za, proti. E, hlasovanie po častiach, prepačte, 63 e, prvá časť to je za, proti, prijatý druhá časť za, proti, zamietnutý. 64 za, proti, zamietnutý. 62 za, proti, prijatý. 66 za, proti, prijatý. 69 za, proti, prijatý. 4 za, proti, prijatý. 5 za, proti, prijatý. 6 za, proti, prijatý prijatý. 5 za, proti, prijatý. 6 za, proti, prijatý. Ešte raz si návrh 6, kto je za, proti, prijatý. Teraz kompromis 5 za, proti, prijatý. si návrh 7 za, proti, prijatý. si návrh 72, kto je za, proti, zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, prijatý. Kompromis 14 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 74 za, proti, prijatý. kompromisný návrh 75 za, proti, prijatý. kompromisný návrh 76 za, proti, zamietnutý. A teraz uznesenie odsek 1a, pozmeňujúci návrh 1, rozpočet, kto je za, proti, prijatý, pozmeňujúci návrh 2, za, proti, prijatý. Teraz ideme k konečnému hlasovaniu o texte celom. Teraz to urobím elektronicky, ale musíme to aj zaregistrovať. Otváram hlasovanie. za, jeden nie, dva sa zdržali um, a teraz blahoželám um, spravdajcovi, je to takto prijaté a e, chcem sa poďakovať kolegom z výboru LIBE, ktorí e, ku nám prišli na zasadnutie a hlasovali s nami. Teraz e, končíme spoločné zasadnutie a o pár minút pokračujeme v zasadnutí právneho výboru. Ešte kolegyňa chce niečo povedať? Chcem ohlásiť, že budeme pokračovať v 1G3 o 9.45 e, s liekovou politikou EÚ a budeme mať hlasovanie o 10.45.